z jeho motora, čo sa týka ochrany občanov, teda eh, že budeme bojovať za Európu, ktorá ochraňuje. Ďakujem pekne. A ja vám ďakujem. Už rozpráva je týmto ukončená a hlasovať sa bude zajtra o 12.00. Drahé kolegyne a kolegovia, ďalším bodom nášho programu je teraz spoločná rozprava o readmisných dohodách. No a najskôr je tu Čabu Sugora, dohoda medzi ES a Pakistanom o readmisii a ďalej otázky na ústne zodpovedanie pre komisiu, readmisné dohody, dohody spoločenstva s tretími krajinami. No a ako prvý dostane slovo spravodajca pán Sogor. Na 3 minúty, nech sa páči. 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Od e, vstupu Lisabonskej zmluvy do e, platnosti, tak toto je prvá readmisná dohoda, e, ktorú musí odsúhlasiť Európsky parlament. Rada dala rokovací mandát komisii otvoriť rokovanie o readmisnej dohody, dohode medzi EÚ a Pakistanom. Po takmer 10 rokoch bola 26. októbra roku 2009 readmisná dohoda podpísaná. Po vstupe Lisobonskej zmluvy do platnosti sa Európska únia stala právnym nástupcom Európskeho spoločenstva a Európsky parlament teraz musí odobriť takúto readmisnú dohodu. Výbor pre zahraničné veci kladne, alebo predložil kladné stanovisko a rovnako aj ostatné príslušné výbory. Cieľom tejto dohody je zjednodušiť a zrýchliť readmisné procesy medzi členskými štátmi EÚ a Pakistanom. Teraz je povinnosť eh, pri splnení určitých eh, podmienok vykonávať navrátenie príslušných osôb. Readmisné dohody sú nástrojom boja proti nelegálnej imigrácii do EÚ a rovnako prostriedkom na zvýšenie bezpečnosti na území EÚ. Pakistán je veľmi dôležitou krajinou pôvodu alebo tranzitnou krajinou migrantov, ktorí nesplňajú podmienky eh, na vstup a pobyt na území členského štátu EÚ. Dohoda s Pakistanom má tiež regionálny význam, pretože zjednoduší, uľahčí a zrýchli snahy EÚ o lepšiu spoluprácu s krajinami v regióne. Dohoda tiež vytvára podmienky pre splnenie požiadaviek medzinárodného práva. No a rovnako pakistanské orgány musia splňať medzinárodné normy, štandardy a musia sa riadiť medzinárodným právom. Spoločný výbor pre readmisiu bude vytvorený v spolupráci všetkých orgánov. No a zúčastňovať sa tam za EÚ bude len komisia, no a preto Európsky parlament žiada komisiu, aby bol pravidelne informovaný o aktivitách tohto výboru. Nuša a po oznámení eh, o ukončení notifikačného procesu začne eh, pracovať tento výbor. Chcel by som poďakovať komisii, rovnako by som chcel poďakovať kolegom za ich eh, spoluprácu. No a dúfam, že túto dohodu a moju správu podporíte. Ďakujem pekne. No a teraz sa dostanú slovo autory otázky. Najskôr na dve minúty pán Moraes. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, rovnako ďakujem pánovi Sogorovi za jeho prácu. Skupina SAD hlasovala proti tejto dohode a to z dvoch dôvodov. A to kvôli ochrane ľudských práv. Myslíme, že dodržiavanie medzinárodných dohovorov v tejto dohode nie je zaručené a hlavne Pakistan nie je signatárom Ženevského dohovoru o utečencoch z roku 1951, čo vytvára veľmi nestabilnú situáciu. Nám sa zdá logické, že podpísanie základných medzinárodných dohovorov ako to je základným predpokladom pre podpis readmisnej dohody. Európska únia súčasne, podpi, teda súčasne platia, platí 11 readmisných dohôd ďalších, e, no, ďalších 7 sa rokuje. E, s Pakistanom, Gruzinskom e, budú Českou uzavreté, rovnako ako s Tureckom. No a preto parlament nerozhoduje o tejto veci len raz. No a súčasne, keď parlament ľudské práva musí komisia pri rokovaní o týchto dohodách zohľadňovať. Nemôže od nás nikto čakať, že budeme len pečiatkovať a odsúhlasovať dohody bez toho, aby sme kontrolovali dodržiavanie ľudských práv. Európsky parlament si uvedomuje všetky uh, skutočnosti. Aj keď pred rokom 2004 ešte neboli žiadne dôkazy o tom, že by sa vykonalo hodnotenie efektivity nástrojov. No a preto skupina SAD vyzýva komisárku, aby čo najrychlejšie bolo vykonané takéto hodnotenie. My sme presvedčení o význame readmisných dohôd, ale musia byť založené na dodržiavaní ľudských práv. No a Pakistan je jednou z tých mála krajín, ktorá nepodpísala ženovský dohovor o utečencoch a to vytvára veľmi náročnú a komplexnú situáciu. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Flotre na dve minúty. Merci. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, e, náš spravodajca neobe, neobozratne opäť žiada, aby sme súhlasili s dôvodom, ktorá je veľmi problematická. Najskôr ide o Pakistan, nie o akúkoľvek e, krajinu. Tam je najviac utečencov vôbec na celom svete. A čo od neho chceme? E, áno, samozrejme, opäť príjmať späť Pakistáncov, ale aj Afganistanov, ktorí sú tu u nás, pretože unikajú pred našou vojnou u nich v Afganistane. A to je skoro neslušne. E, Pakistan neratifikoval ženevský dohovor a e, parlamentné zhromaždenie Rady Európy od nás e, žiada, aby sme ratifikovali dohody iba s tými krajinami, ktoré zaručujú isté azylové práva a to nie je prípad Pakistanu a taktiež je e, tu veľa otázok. Ak sa pozriete na jednotlivé e, odseky, tak e, ten dopad môže ísť od 20 po 100 tisíc. My totiž to nevieme, aké odpovede budú prinesené na to všetko, čo sa preberá na readmisnom výbore kto určí, že osoba prišla až po vstúpení do platnosti, kto určí, že prišla priamo z Pakistanu do EÚ, čo sa udeje po 30-dňovej e, lehote, ak Pakistan e, nezareaguje a nevydá cestovný doklad. Neviem, či tak ako to e, navrhuje komisia, budeme mať nejaký lesepase, európsky lesepase Eh, ja viem, pani komisárka, ani vy nemáte odpoveď. Eh, veľvyslanec Pakistanu taktiež nemá odpoveď. Eh, ja teda nemôžem povedať, že súhlasím s touto dohodou, pretože my nie sme schopní povedať, akú skutoč, aký skutočný dopad bude mať. Závisí to od odpovedí na tieto otázky. Takže zajtra prosím hlasujme proti. Ďakujem pekne, pán Tavares, na dve minúty. Ďakujem pekne. Pán Avares na dve minúty. Ďakujem. K tejto readmisnej dohode s Pakistanom <clears throat> myslím si, že sú tu rôzne e, fázy analýzy, ktorú musíme, pre, ktorú musíme prejsť. Najprv máme e, e, úroveň, ktorú musíme použiť ako doktrínu. A to je vlastne prvá správa o ktorej hlasuje tento parlament v takomto druhu, druhu situácie po Lisabone. Je to určitá, určitý kontrolný panel pre parlament a musíme samozrejme pracovať ďalej na takomto druhu správ, ktoré ležia pred nami. Samozrejme, parlament môže mať pochybnosti v tejto veci, ale budeme musieť žiadať o ďalšie vysvetlenie veci, ale keď je pred nami takáto, e, takýto typ dohody na stole, keď sa to má schváliť našim parlamentom, potom samozrejme budeme musieť prevziať ďalšie opatrenia pre kontrolu, preverenia, e, bremeno, preukazovania aj pre utečencov a e, ľudí, ktorí sú z nevyhodnený, ale je tu veľa pochyb v súvislosti s touto dohodou. To nie je realistná dohoda pre Pakistancov, ale otvára to zadné dvierka pre Afgáncov a niektorí e, kolegovia už povedali, to je krajina, ktorá nepodpísala ženevský dohovor e, konkrétne o utečencoch z roku 1951 a je to ťažká situácia. Nemôžeme mať dve roz, rôzne mierky. Buď na 100% rešpektujeme ľudské práva, alebo ich rešpektujeme na 80% ako teraz. A vidíme takých, ktorí ich nerešpektujú. Budeme mať problém s náboženskými a etnickými menšinami, so ženami taktiež. A dostaneme sa, necháme sa zahnať do rohu v tejto veci. Chcem vám pripomenúť následovné. Pred niekoľkými dňami sme tu rozprávali o e, potopách v Pakistane a o všetkých týchto presídlených ľudí, ktorí museli opustiť krajinu, boli e, tisíce mŕtvych a ja si myslím naozaj, že EÚ nedodržiava jasnú líniu, keď o dva týždne chceme poslať ľudí nazad do krajiny, ktorá je v takej ťažkej situácie. Dve minúty, pani predsednička aliancia liberálov a demokratov chce povedať, že my súhlasíme s týmto, je to dôležitý nástroj boja proti nelegálnej migrácii a je to oveľa efektívnejšie ako e, kopenie bilaterálnych dohôd. Ja chcem zdôrazniť tri body. V našom právnom rámci by Európsky parlament mal byť systematicky a pravidelne informovaný o rokovaniach a o uplatňovaní dohôd, lebo my sme spolu rozhodujúcim činiteľom. Po druhé, bolo prijatých 11 dohôd a my sme sa zapojili do rokovania o 7 ďalších dohodách a nikdy nebolo žiadne hodnotenie a mali by sme prehodnotiť aj tie predchádzajúce dohody. Po tretie, čo ide, pokiaľ ide o ľudské práva, akú záruku môže komisia ponúknuť, ak tretie krajiny nie sú signatármi ženevského dohovoru, ako povedali moji kolegovia. Opakujem, ja osobne, aj moja skupina sme za readmisnú dohodu s Pakistanom, avšak je tu aj celý rad tieňov a pochybností. ktoré nie sú rozptýlené. Aj keď pani komisárka Malström, ktorej ďakujem za to, že tu predniesla určité záruky, pokiaľ ide o monitorovanie a tvrdé rokovanie s Pakistanom, aby podpísal medzinárodné nástroje, ktoré zatiaľ nie sú ešte podpísané. Predložila taktiež záruku, že humanitárne e, mimovládne organizácie sa môžu tiež zúčastniť monitorovacích výborov v teréne, Dôležité je však, že prvotnou podmienkou by malo byť, aby Pakistan podpísal ženevský dohovor. Nesmieme nikdy zabudnúť na to, aby sme našli rovnováhu medzi bezpečnostnými nástrojmi a dodržiavaním ľudských práv a ochranou ľudských práv. Kdekoľvek na svete. To je totiž základ našich európskych hodnot. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo komisii a prosím pani komisárka. Máte mikrofón. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ctení poslanci, áno, Pakistan bol eh, v svetle reflektorov posledný mesiac a eh, chápeme tie hrozné straty na životoch a presídlených ľuďoch. Komisia aj rada sú veľmi zapojené do, do snahy uľahčiť situáciu a hľadajú spôsoby, ako zvyšiť obchod, ale aj rekonštruovať krajinu a takisto pomôcť im, aby predišli ďalším pohromám. A o tom sa hovorilo aj na stretnutí rady minulý týždeň. Keď sa pozrieme na dnešný bod programu. Chcem sa poďakovať výboru Libe a spravodajcovi, ktorý odvedol veľmi konštruktívnu prácu a podporu práci komisie a to, čo prijali v júli, aj keď readmisná dohoda bol dôležitý nástroj pre riadenie migračných tokov a výbor spomínal readmisné eh, dohody explicitne. Migrácia, azylová politika, ak chceme byť dôveryhodní voči občanom, musí byť založená na tom princípe, že tí, ktorí nemajú eh, právny nárok, právny nárok zostať na území, budú vrátení tam vstupujú do platnosti readmisnej dohody, aby im to uľahčili týmto osobám, aby ich vrátili do krajiny pôvodu alebo tranzitu. A sú dohody medzi administratívami, ktoré upravujú jednotlivé postupy, ktoré treba dodržať. Včasný, včasné dohody sú spojené aj s vízovou politikou. Séria readmisných dohôd sa, e, sa stala nevyhnutným prvkom kom pri rokovaní o e, dohode o uľahčení víz. Komisia bude ďalej pracovať na základe svojho mandátu v tejto oblasti alebo na základe mandátu, ktorý dostaneme v budúcnosti. Chcem, pani predsednička, spomenúť niekoľko obáv, ktoré spomenuli e, niektorí rečníci v ústnych otázkach. Komisia je zaviazaná, že splní svoju záväz, záväzok podľa článku 218 zmluvy, aby okamžite a plne informovala Európsky parlament vo všetkých fázach rokovaní a záverov ohľadne readmisných dohôd EÚ. Budeme implementovať tieto povinnosti, aby sme plne zohľadnili úlohu Európskeho parlamentu v procese prijímania. To je požiadavka, aby poskytol e, súhlas s readmisnými dohodami a ich uzavretím. Poskytneme všetky potrebné informácie, opatrenia týkajúce sa dôvernosti v prípade prebiehajúcich rokovaní a v súlade s presnou dohodou v rámci budúceho, budúcich vzťahov medzi parlamentom a komisiou. A medzi tým pán Manfred Vysi, generálny riaditeľ, vám poskytol už prvú e, aktualizáciu prebiehajúcich rokovaní v Karbale e, výboru LIBE 12. júla a pani Plisbeck spomínala odporúčanie, ktoré poskytla komisia a budeme dodržiavať toto veľmi dôkladne a budeme vás adekvátne informovať. Chceme preskúmať, ako ďalej optimalizovať spoluprácu. Čo sa týka dohôd s, krajin, s krajinami, ktoré nie sú signatármi Ženevského dohovoru, samozrejme chceli by sme aby Pakistan toto podpísal a sme veľmi zapojení do toho, aby sme ich presvedčili a pokročili v týchto rokovaniach, lebo komisia, ako vy všetci, sa držíme od medzinárodných nástrojov o ľudských právach a medzinárodnej ochrane. A riadna aplikácia týchto nástrojov musí byť e, v jadre tejto politiky. Z tohto dôvodu sme vypracovali aký EÚ o medzinárodnej ochrane, kvalifikačná smernica a smernica o azyloch a ochrana ľudských práv a síce e, smernica o návratoch. A okrem toho všetky členské krajiny EÚ sú viazané Európskym dohovorom vo vzťahu k štatútu utečencov a Európskeho dohovoru o ľudských právach. A tieto štandardy zaručujú, že žiadna osoba nemôže byť vrátená alebo podliehať readmisným postupom od hociakej krajiny, bez, kým existuje riziko, že táto osoba by doma bola, podliehala e, hrozbe e, mučenia a ďalšieho neadekvátneho trestu. E, azylové nástroje EÚ žiadajú od členských krajín, aby jednotlivo prehodnotili každú žiadosť o azyl, kým nerozhodnú o tejto žiadosti a potom poskytnú efektívne nápravné opatrenie pred súdom. Tieto štandardy sú kľúčové, aby sa rešpektoval e, princíp non-refoulement a nie sú obmedzené nejakou readmisnou dohodou a toto je veľmi dôležité. Takže všetky readmisné dohody EÚ obsahujú tzv. non-affection clause, ktorá si vyžaduje že tieto pravidlá sú rešpektované. A nesmieme zabudovať, že readmisné dohody môžu hrať dôležitú úlohu pri podrývaní činnosti pašeráckých sietí migrantov. Správa zo začiatku tohto roku z OSN, to je Úrad pre drogy a zločin, ktorý hodnotil e, zločinickú nezákonnú e, migráciu z Pakistanu, odhadli, že príjmy z tohto e, obchodu bolo 1,25 miliardy dolárov a správa odporúčila okrem iného pre Pakistan, aby inicioval dohody o spolupráci s partnermi vrátane e, všeobecnej, všeobecných dohôd ohľadne extradícia. Čo sa týka e, uľačenia víz, neexistujú kritéria pri otvorení týchto rokovaní, ale EÚ prijala, zohľadnila aktívne postupy ohľadne e, týchto vyhodnotení existujúcich bilaterálnych dohôd a existencia oblasti, v oblasti vnútra a súdnictva, vrátane základných práv. Treba poznamenať, že pre všetky krajiny, s ktorými EÚ uzavr- uzavrela dohodu o uľahčení víz, komisia predstavila návrh rokovacieho mandátu rade ako následný krok k záverom rady, ktorý predpokladá e, podporu e, kontaktov medzi ľuďmi s príslušnou krajinou. Readmisné dohody sú monitorované spoločnými readmisnými výbor, výboru na základe každej dohody. My zbierame všetky relevantné informácie o implementácii e, týchto dohod, ktoré platia. Zatiaľ neboli žiadne veľké problémy alebo neboli ohlásené vrátanie mimovládok, ktoré sú aktívne v tejto oblasti, napriek skutočnosti, že niektoré tieto krajiny s takýmito dohodami, sú, ktoré sú operatívne. Bolo to veľmi citlivé, takže v každom prípade na základe readmisnej dohody nikto nebude navrátený, ak toto predstavuje riziko, že príslušná osoba môže byť prenasledovaná, um, mučená alebo sa bude k nej neludsky správať. Ak sa to stane, to nie je dôsledok readmisnej dohody, ale ilegálneho rozhodnutia prijatého danou členskou krajinou. Malo by to podliehať súdnemu prehodnoteniu Národným súdom. Navyše, ako žiadala Európska rada v Togolskom programe, komisia koncom tohto roka bude prezentovať plné hodnotenie readmisných dohôd EÚ v predchádzajúcom oznámení vám a rade. Komisia zváži v rámci vyššie spomenutého hodnotenia, možnosť, ktorú ste spomenuli, aby existovalo explicitné explicitná pomoc pre integráciu tých, ktorí boli podliehali readmisii. Pod, poskytujeme podporu rôznym projektom a sú tu možnosti pre prijatie v krajine návratu okamžitého prijatia po príchode do krajiny. Takže je spôsob, ako to podporiť, budeme to hodnotiť, máme smernice v platnosti, komisia bude monitorovať tesne a ja vás budem informovať čo najpresnejšie, ako je uvedené vo všeobecnej dohode, ktorú máme navzájom, ale aj v tomto oznámení, ktoré bolo prijaté výborom Libe v júli a týmto dúfam, že môžete prijať dohodu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Za výbor pre zahraničné záležitosti pani Albertíny, nech sa páči na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. 8 rokov po začatí vyjednávaní medzi EÚ a Pakistanom máme konečne readmisnú dohodu aj pre tie osoby, ktoré sú na území EÚ bez povolenia. Európsky parlament sa mal e, vyjadriť, zaujať stanovisko, to je dôležité vzhľadom na situáciu v Pakistane a taktiež vzhľadom na ľudskoprávnu situáciu. My sme o tom hovorili na výbore a je tu niekoľko obav: e, nestabilná situácia, e, dodržovanie ľudských práv v Pakistane a taktiež vo vzťahu s Pakistánom sa ukazuje, že nie je zaručené rešpektovanie práv takto takýchto osôb a taktiež nemáme dôkazy dobre, o dobrom fungovaní 11 eh, už existujúcich radmyslných eh, dohodách. Takže Treba sa vyhnúť e, situácii, kedy by členské krajiny navracali osoby z Pakistanu e, ad hoc. E, článok 16 by umožňoval realizovať kontroly a preto sa pripájam k požiadavke výboru AFED, teda hodnotiť tie dohody, ktoré už existujú. Teraz za EPP pán, teda pán Weber. Vážení e, kolegovia, vážená pani komisárka, najskôr k téme Pakistan. E, hovoríme v časoch, ktoré sú pre Pakistan ťažké. My sme e, plne solidárni s miestnym obyvateľstvom po tej katastrofe. A už hovorila aj kolega Sogor. Takže čo sa týka readmisných dohôd s tretimi krajinami, chcem zniesť niekoľko pripomienok. Tieto dohody sú potrebné a zmysluplné v Európe máme zákony, ktoré e, regulujú e, imigráciu a taktiež je tu otázka nezákonných imigrantov, takže preto je e, logické, že sú aj navracania Lavica a socialisti sú často e, na našej strane e, teoreticky, ale pokiaľ ide o konkrétne uzavretie dohôd, tak e, nás už nepodporujú, takže musíme byť konzek- konzekventní. Ľudské práva treba dodržiavať, alternatívou k takýmto dohodám nie sú lepšie štandardy v oblasti ľudských práv, my máme v EU 27 rôznych právnych poriadkov ale e, existuje e, monitoring, ale nie všade vo svete je to tak. Potom otázka e, zatraktívnenia partnerstva s tretimi krajinami. Komisia by mala pracovať v súčinnosti s ostatnými. Keď otvárame zahraničné trhy, tak potom musíme mať možnosť hovoriť aj o readmisiách alebo keď aj o zákonu imigráciu, tak tretie krajiny musia súhlasiť aj s readmisiou Ďakujem pekne. Teraz za socialistov a demokratov pani Silvi Guillaume. Vážená pani komisárka, katastrofálna uh, humanitárna Situácia v Pakistane znamená, že o 15 dní odkladáme hlasovanie, ale to je slabá útecha. E, naša voľba bude rozhodujúca, napriek tomu, že chýbajú mnohé odpovedia, existujú mnohé obavy. Existuje tu neslávny rekord Pakistanu, ale zopakujme, že Pakistan nepodpísal e, Ženevský dohovor ani dohovor o e, osôb bez štátnej príslušnosti a jasne ide o Afgáncov. E, pritom komisia e, jednoducho iba žiada, aby Pakistan súhlasil s readmisiou a to nič nemení na situácii. Preto musíme mať jasné stanovisko. Predpokladá to podpis Ženevského dohovoru. To naozaj je sine qua non podmienka pre ďalšie rokovanie. Potom je tu otázka implementácie e, dohovoru o readmisii. E, je to veľmi nejasné z technického hľadiska, hlavne pokiaľ ide o výmenu osobných údajov a okrem implementácie ide aj o celý negociačný proces. E, to je problematické. Viackrát sme od komisie žiadali hodnotenie doteraz uzavretých dohôd. Nemáme ho. To, čo nám hovoríte dnes, nám nestačí. Takže ako môžeme e, vedome, rozumne e, uzavrieť túto e, dohodu, odsúhlasiť ju bez nejakej bilancie? Európsky parlament však bude môcť plne plniť svoju úlohu, až keď bude vhodne informovaný o prebiehajúcom rokovaní a o implementácii Parlament musí teda posilniť svoju pozíciu. Ja dúfam, že zajtra hlasovanie bude symbolické, pokiaľ ide o úlohu parlamentu. Teraz sa uzatvárajú dohody o partnerstve, napríklad s Líbiou, a preto našou úlohou je zamietnúť e, takúto e, dohodu. Musíme stáť na strane ľudských práv a žiadať väčšiu transparentnosť. Ďakujem pekne. Teraz za ALDE pani Wilkström taktiež na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Tak ako viacerí kolegovia, aj ja e, chápem, e, že táto rozprava e, asi neprichádza vhod po tých hrozných záplavách z augusta. Všetci e, videli hrozné závery tých, ktorí prišli o svoje domovy. Ale nemôžeme tu e, miešať e, niečo, čo spolu nesúvisí. Readmisná dohoda to je spôsob, ako e, dať právny rámec spolupráci medzi EÚ a Pakistanom. Treba mať na pamäti širší kontext my chceme e, právne zlepšiť situáciu a taktiež chceme bojovať proti nezákonnému pristahovalectvu. Komisii sa chcem poďakovať za tie zábezpeky, čo sa týka e, monitorovania dohôd. E, bolo dobre vysvetlené, že chceme vyvinúť tlak na Pakistan, aby podpísal ženevský dohovor a Európsky parlament bude informovaný o implementácii takýchto dohôd. E, frakcia ALDE podporuje e, takúto dohodu o readmisii. Ja e, si želám, aby komisia odpovedala pozitívne, aby sme mohli naozaj hodnotiť vplyvy readmisných dohôd to, že Pakistan nepodpísal ženevský dohovor, e, celú záležitosť komplikuje, ale všetky členské krajiny e, sú viazané týmto dohovorom. A myslím, že by naozaj išlo o porušenie týchto dohovorov, keby sme e, vracali osoby, ktorých základné práva by mohli byť ohrozené. Takže tu by sa mala uplatňovať zásada nenavracania či už Pakistan podpíše ženevský, eh, pardon, eh, áno, ženevský dohovor alebo nie, tak eh, tá zásada nenavracania sa bude uplatňovať a ja som rada, že to tak je. Ďakujem pekne a teraz za skupinu zelených pani z Argentíny na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. V rámci azylovej politiky sa hovorí o readmisii, avšak niečo iné je doslova žonglovať e, s ľudskými osudmi. Európa teraz hovorí, že ľudí e, nemôžeme posielať e, naspäť do krajiny pôvodu, že sa vráte späť do tranzitnej krajiny a tá sa už postará. Nuž, teraz to zachádza už tak ďaleko, že um, zastavujeme ľudí v Líbii. My sa jednoducho, jednoducho si umývame ruky a nezaujíma nás, že ľudia z Líbie sú potom vracení späť do uh, Eritreji. No a rovnaké platí pre, uh, pre Pakistan. Už eh, ľudia z EPP mm, sa pýtajú, ako zatraktívniť uh, readmisiu pre ostatné krajiny. Myslím, že to nie je humánny spôsob a nie je to ani správna eh, cesta pre európsku politiku migráciu. Nož eh, je napríklad mnoho eh, migrantov, ktorí prichádzajú cez Turecko. No a to jednoducho nejde ľudia sa tak ocitajú na miestach, kde nechcú byť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za GUE NGL pán De Jong na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Skupina GUE je proti tomuto návrhu readmisnej dohody s Pakistanom. Je to nesprávny nástroj v nesprávny čas pre OSN je pakistánska infraštruktúra, myslím teraz cesty, mosty, železnice, skutočne tak zdevastovaná, že sa dostala na úroveň z pred desiatich rokov. Milióny ľudí utieklo pred povodňami a keď sa teraz vracajú, tak z ich majetku nezostalo prakticky nič. V takýchto podmienkach musí Európa týmto ľuďom pomôcť. No a je skutočne neuveriteľné, že teraz rozhodujeme o tom, či táto readmisná dohoda bude viesť k tomu, že Európa vráti späť nelegálnych žiadateľov azyl alebo imigrantov. Teraz ide predsa o hodnoty. My nemôžeme zaručiť týmto ľuďom bezpečnosť. No a Európsky parlament vyzýva radu, aby sa zamyslela nad tým a, prinútila Pakistan podpísať ženovský dohovor o utečencoch, pretože v súčasnosti Pakistan nedokáže zaručiť ochranu svojim občanom. No a parlament potrebuje záruky za to, že ak niekto, sa, niekto bude vrátený do krajiny pôvodu, do Pakistanu, tak bude zaručená jeho bezpečnosť. Nož, teraz sme si však vypočuli, že členské štáty musia plniť svoje povinnosti vyplývajúce z ženevského dohovoru. A ja sa spýtam, ako to komisia bude kontrolovať. Pošle svojich úradníkov do Pakistanu a ako dlho budete sledovať osudy týchto ľudí. No a kedy bude pre nich už neskoro. Už táto dohoda obsahuje príliš málo záruk a bola predložená v nesprávnom okamihu. A naša skupina hovorí nie. Ďakujem pekne. A teraz za nezaradených pán Filip Klajs na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Pre mňa je dôležité to, ten problém, ktorý máme s Tureckom. Viete, že Európska komisia už roky sa snaží uzavrieť readmisnú dohodu s Tureckom. Avšak naráža na odpor tejto krajiny. Situácia je z dvoch dôvodov nepriateľná. Poprvé, je to e, kandidátska krajina a hodne treba očakávať spoluprácu a neopak. A po druhé, Turecko nie je len tak nejakým susedom Európskej únie. Je to krajina s veľmi dlhou spoločnou hranicou. Turecko okrem toho je ešte jednou z najdôležitejších e, krajín v vlasti nelegálnej imigrácie, či už je to krajina pôvodu alebo tranzitná krajina. Europol, Frontex a Eurojust vydali dokument, kde označili Turecko za jednu z najdôležitejších tranzitných krajín pre heroín z Pakistanu a Afganistanu. No a nejde tu len o obchodovanie s drogami, ale aj všeobecne organizovaný zločin. Dohody o rokovania o readmisnej dohode s Tureckom prebehol lepšie ako za ostatné roky, avšak treba konštatovať, že turecká vláda si teraz stavia isté podmienky, ktoré sú jednoducho nepriateľné. Z Európa hovorí o uľačení vízového režimu, avšak turecká vláda hovorí o otvorení hraníc, o voľnom pohybe osôb občanov Turecka to celý problém zhoršuje a neprináša riešenia súčasných problémov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz ďalší rečníci. No a ako prvý dostáva slovo pán Coelho na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani komisárka Malmštromová, dámy a páni, poslanci a poslankyne. Ja by som chcel poďakovať spravodajcovi za jeho správu. Správa aj rokovania, ktoré prebieh, prebehli, jasne ukazujú, no trvalo to 10 rokov e, nájsť nejakú dohodu, no a ukázali, aká dôležitá, aká dôležitá je tá dohoda. Nejde pritom len o Pakistan, ale o všetky ďalšie krajiny tohto regiónu. Táto dohoda má pozitívny vplyv na je pomocou v boji proti nelegálnej imigrácii. Avšak Eh, legálnu situáciu vytvoríme len, s eh, len za, pri dodržiavaní medzinárodného eh, práva a jeho zásad. Aj situácia v krajine pôvodu, tranzit nelegálnych migrantov, to sú všetko faktory, ktoré treba zohľadňovať. Napríklad dohovoru SN o mučení a iných inom ponižujúcom zaobchádzaní

pre nás poslankyne a poslancov ktorí sa angažujú v ochrane ľudských práv je kľúčové poznať tento zákulisný kontext readmisných dohôd a tak musíme nastojiť na tom aby pri uzatváraní readmisných dohôd boli ľudské práva a transparentnosť prioritou. ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani jedna minúta. Európska komisia v roku 2005 povedala, že rozhodnutie o vyhostení v členskej krajine musí rešpektovať ženevský dohovor z roku 67 a taktiež ostatné medzinárodné dohovory. Nikto nemôže byť e, vyhostený do krajiny, kde sú vážne e, podozrenia, že bude mučený, odsudený na smrť alebo inak neludsky sa s ním bude zaobchádzať. A pritom v Pakistane sú vážne porušované ľudské práva, e, mučí sa tam tam e, miznú e, väzni, e, sú tam taktiež vraždy z octi, viaceré dohovory neboli podpísané, takže ako sa ubezpečiť, že bude zabezpečená ochranená bezpečnosť týchto osôb, žiadne uznávanie náboženských, etnických menšín, zlé postavenie žien a tak ďalej nie je ani implementovaná Európska charta v mene e, práva a ľudskej dôstojnosti náš parlament naozaj musí zamietnúť túto e, dohodu. Ďakujem pekne a teraz pán e, Bronz na minútu a pol. Case for returning. Príklad pre vracanie ilegálnych pakistanských emigrantov do ich krajiny pôvody je platný, ale hlavná otázka, prečo sa pýtať, prečo by mala existovať dohoda s Pakistanom a aby nemohli vstúpiť do vlastnej krajiny. Mňa to prekvapuje, ale mohlo prekvapiť, ale neprekvapuje, že sú takí, ktorí sú proti tomu, aby sa vracali aj s povolením Pakistanu. Ich protest, zdá sa, je v tom, že Pakistan nedodržiava relevantné štandardy ľudských práv. To je celkom pravda. Ale tiež pravda e, pre mnohé bohaté krajiny a niektoré e, európske navrhujú, že všetci ilegálni emigranti e, z krajín s narušenými e, ľudskými právami by mali zostať. Potom sa musíme spýtať, prečo sú spokojní ostatné zbytky populácie v tých krajinách. Nemáme pozvať celé populácia Pakistánu, Číny, Afganistánu, Blízkeho východu, Latinskej Ameriky a Afriky, aby sa presťahovali do Európskej únie. To je logická absurdita ich stanoviska. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne. Teraz hovorí pán Strasser, 1,5 minúty. Prosím pani predsednička, pani komisárka, ctené dámy a páni. Táto dohoda je správna, je potrebná a treba sa poďakovať komisii, že teraz e, to viedlo k výsledku, pretože zohľadnenie e, ľudských najnižších štandardov v krajine pôvodu, to je základná časť každej dohody o readmisii. To je podmienka, aby dohoda takéhoto druhu mohla byť vôbec uzavretá. A nejde tu o azilantov, na adresu zelených alebo ľavicových. Prečítajte si tú dohodu. Nejde tu o tých, čo chcú uísť a musia uísť, ale ide o ilegálne zdržiavajúce sa osoby, o ktoré tu e, sa vyjednáva. Toto je skupina osôb, o ktoré tu ide. Azilanti, e, odsúvanie tých, čo potrebujú ochranu, tých, nemôžeme zahrnúť do takejto dohody o readmisii. Ale čo potrebujeme teraz je, aby sme zabezpečili, a ja som vďačný za hodnotenie, ktoré ste už predostreli vo vašom vyhlásení, že presadenie týchto e, rozhodnutí o readmisii bude aj realizované, pretože tie, e, sú, e, ich počty sú oveľa nižšie než počet rozhodnutí. Z roku 2008 bolo 609 ilegálnych emigrantov a rozhodnutia o navrátení bolo 608 tisíc a cez 2000 bolo e, navrátených. Potrebujeme spoločnú európsku stratégiu, potrebujeme spoločnú stratégiu s tretimi krajinami, aby sme toto mohli zrealizovať. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Borsellino 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka, kolegovia dnešná rozpráva o readmisnej dohode sa nemôže vyhnúť otázke dohôd medzi EÚ a Libiou. Vieme, že jedna časť tejto dohodu sa sústreďuje na boj proti ilegálnej migrácii a to je naša obava, ale dnes komisia má, hovorí veľmi málo o tejto veci, ale Lisabonská dohoda si vyžaduje od komisie, aby rýchlo informovala parlament. Libia nepodpísala ženevský dohovor o ľudských právach ani dnes nepreukázala, že koná v súlade s medzinárodným právom. Ja myslím na určitých väzňov, ktorí sú e, väznení v Libii, alebo uzatvorenie určitých úradov tam. Ale myslím konkrétne na to, čo sa stalo minulý týždeň, keď talianský rybársky člen na ne strieľali, keď bol v medzinárodných vodách a strieľala na ne e, libická loď s tým, že údajne tam boli ilegálni imigranti. A to bola vážna situácia a si myslím, že dohoda medzi Líbiou a Talianskom ohľadne navracaniu e, migrantov z Líbie do Talianska bez toho, aby to jednotlivo preskúmali tie jednotlivé situácie. Ja si myslím, že to ešte zachádza na ten rámec, keď ľudia strieľajú na to, aby zastavili, zastavili príchod imigrantov. Takže rozmýšľam, či si komisia uvedomuje, o čom to je toto všetko. Možno by sme sa mali pozrieť na možnosť pre libyské úrady a pozrieť sa na ich možnosť e, ako môžu otvoriť palbu na lode, ak majú podozrenie, že sú na palube ilegálni imigranti. Ďakujem, pán Diaz de Mera, 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsednička. Asil je presný koncept. Nemá to nič dočinenia s readmisnými dohodami. Dohoda s Pakistanom je komunitárny nástroj, ktorý bojuje proti ilegálnej imigrácii. Nie je to súčasť medzinárodnej ochrany alebo azylu. Medziná, táto dohoda necháva priestor na pochybnosti. Pakistanskí občania, ktorí nedodržiavajú podmienky pre prítomnosť alebo pobyt alebo vstup do členskej štáty pre týchto občanov tretich krajín alebo e, e, osoby bez štátneho občianska, ktoré nemajú žiadne, ktoré mali víza, alebo povolili im to pakistánske orgány, alebo ktoré prichádzajú priamo z Pakistanu, kde tu o rešpekt o základných ľudských práv a ich e, návrat do Pakistanu musí byť v súlade s týmto. Medzinárodné práva musí byť rešpektované, hlavne princíp nenavracania a Európskym dohovorom o ľudských právach. Opatrenia zahrnuté v dohode platia len pre ľudí, ktorí sú prítomní na území EÚ. Neovplyvní to ľudí, ktorí si dali žiadosť o azyl. Takže ja si myslím, že by sme nemali miešať tieto dve otázky, ktoré môžu zabrániť formalizácii kľúčovej dohody ako súčasti našej spoločnej imigračnej politiky v EÚ. Takže my hovoríme áno dohode, ale s týmito silnými požiadavkami a zárukami. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou pani Boskurt na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Záplavy v Pakistane sú tými najhoršími za posledných 80 rokov. Hm, postihli milióny ľudí, je tam skutočne množstvo ľudí dostalo bez strechy nad hlavou a mnoho ľudí hm, hľaduje. Môžeme teraz niekoho posadiť do lietadla. Hm, sú dohody medzi Európskou úniou a Pakistanom. My ale nemôžeme zatvárať oči pred eh, situáciou v oblasti ľudských práv. Eh, Pakistan nepodpísal dohovor o ochrane utečencov. Potrebujeme záruky ako napríklad podpis eh, Ženevského dohovoru a iných dohovorov o ľudských právach. Veľmi by ma zaujímalo, aké dohody, o akých dohodách bude Európska únia rokovať so tými krajinami. Je potrebné, aby sme od nich mali prehľad, tak aby sme dosiahli čo najlepšie dohody. A ďalej, aká je situácia s dohodou s Tureckom napríklad? Dopočula som sa, že tam sú rokovania už takmer uzavreté. Ale niektoré členské štáty sú proti formulácii v texte. Mohla by komisia vysvetliť, kde sú tie sporné body a čo presne komisia plánuje urobiť, tak aby sme dospeli do zdarného konca a ďalej, čo môžeme očakovať, očakávať potom, keď sa dosiahne dohoda. Môže sa očakávať, že tureckí podnikatelia a študenti budú môcť cestovať do Európskej únie bez víz. Je nezodpovedné, ak Európska únia zaujme takúto slobodnú politiku voči vstupu občanov iných krajín a nie voči Turecku. Ďakujem pekne teraz, pani Ziber. Ďakujem pekne. Vo svojom úvode e, komisárka spomenula, že je potrebné, aby Európsky parlament bol za túto dohodu. Možno e, tu bola chyba, ale ja musím povedať, že nie je nevyhnutné, aby ja som bola za to a jednoznačne nebudem ani za túto dohodu. Práve tá prvá dohoda po Lisabonskej zmluve predsa je dôležitým signálom, ale aký signál vlastne vysielame do Európskej únie a aj za hranice Európskej únie? Tí, ktorí sú za túto dohodu, tým musím povedať, že v Biblii sa hovorí, že my si umývame ruky v nevine, máme totiž to zmluvu, ale nevieme v skutočnosti, čo sa deje s týmito ľuďmi v týchto krajinách, keď ich e, pošleme späť. Ja by som bol rada, keby v tejto snemovni sme boli citlivejší voči otázkam e, s zaobchádzaním s utečencami a s dodržiavaním ľudských práv. Schválenie tejto zmluvy totiž e, ohrozuje našu dôveryhodnosť v otázkach ľudských práv a demokracie. Preto chcem počítať všetkých kolegov, aby nehlasovali za túto dohodu. Ďakujem. Dank, Frau Ďakujeme pekne. A teraz má slovo pán Mölzer. To, že chceme um, prijať takúto dohodu s krajinou, ktorá nedodržiava základné zásady, e, môže spôsobiť, že tu dôjde k prílivu nezákonných pristahovalcov, zatiaľ čo do roku 2008 každoročne 10 tisíce ľudí eh, prichádzali na naše hranice. Teraz eh, sa ešte zvýši tento počet. Komisia eh, trvala na veľmi rýchlom rokovaní o dohodách, napríklad aj s Tureckom, ale je potrebné u, uvedomiť si, že sú tu dosť absurdné podmienky, ako napríklad podmienky, ktoré sa týkajú Kadafiho a ďalej sumy 5 miliard eur na boj proti nezákonnom pristahovalstvu, ktoré by komisia mala vyčleniť. Toto musíme rázne odmietnúť. Rozsiahle finančné pomoci, ako napríklad rozvojová pomoc a ochota pomáhať týmto krajinám v boji proti nezákonným pristahovalcom je potrebné eh, spolupracovať v týchto oblastiach. Okrem toho, Máme tu v prípade nezákonných žiadateľov o azyl e, problém v tom, že musíme posilniť efektívne fungovanie agentúry Frontex. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Melcer. Teraz pristúpime k postupu k HDI a najskôr má slovo pán Papa Nikolau. Ďakujem, vážení kolegovia. 80 e, nezákonných e, migrantov, ktorí e, prichádza do únie, sa nachádza v Grécku a pred rokom 2008 mali asi 60 tisíc nelegálnych migrantov a a 63 300 pochádza z Turecka. A preto Ehm, tieto čísla sú veľmi e, dôležité a tiež je dôležitá readmisná dohoda s Pakistanom. Článok 16 e, tu predpokladá ochranu ľudských práv a my očakávame veľmi veľa e, od tejto rámcovej dohody. Španielsko, Malta a Taliansko boli e, schopní e, obmedziť e, nelegálnu migráciu prostredníctvom readmisných dohod. A ja dúfam, že príslušná dohoda s Tureckom nebude trvať 8 rokov, keď ju uzavrieme a uvidíme, čo sa s ňou dá dosiahnuť. A dúfam, že to nie sú len prázdne slova, pretože nemôžeme príliš dlho čakať. Ďakujem, pán Papa Nikola. Teraz Franciska Koler má slovo. One point of clarification that doesn't chcem vyjasniť jednu vec, ktorá, ako sa zdá, tu nie je veľmi jasná. Ľudia, ktorí majú štatút nelegálneho pobytu, e, nemuseli v každom prípade vstúpiť do EÚ nelegálne. Môžu to byť aj žiadatelia o azyl, ktorých žiadosť bola zametnutá, alebo ľudia, ktorí prešli s turistickým vízami a mm, ostali tam dlhšie. Takže nie sú len ľudia, ktorí e, vstúpili nelegálnym spôsobom e, prostredníctvom trestných činov. pani Malstromová hovorí, že musíme splniť očakávania európskych občanov. Ja myslím, že naši občania očakávajú, že budeme mať Európu Európsku úniu ľudských e, práv a e, rešpektovania e, ľudskej bytosti. A myslím, že aj tieto očakávania treba splniť. A neviem, ako budete schopní monitorovať, či ľudia, ktorých posielate nám späť, nebudú stíhaní a mučení. Ako to zabezpečíte v praxi? Thank you, Madam Keller. Herr Obermeier. Ďakujem, pani Keller. Pán Obermeier má slovo na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. E, veľká euforia e, z demokratických pokrokov Turecka e, prostredníctvom posledných reforiem musí byť relativizovaná, pretože Turecku sa nepodarilo spolupracovať s EÚ pri potlačaní migrácie. Turecko je často tranzitný štát utečencov zo Stredného východu, z Iránu, napríklad Iraku. A Frontex má technologické prostriedky k dispozícii, ale nemôže uh, tu uh, byť uh, otázka o tom, že EU má preverať za Turecko náklady na ostravu hraníc. Uh, Turecko teda uh, musí uh, vyhradiť uh, peniaze na um, dodržiavanie dohovoru o utečencoch a uh, musí, nesmie odmietať readmisiu utečencov. Uh, nemôže Ankara naliehať na um, užších vzťahov s EU, ale uh, zároveň um, bude um, prepúšťať e, utečencov do Eldoráda EÚ. Takže e, musí e, byť uzavretá dohoda o readmisii. Ďakujem, pán Obermajer. Pani Basescu má slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V tejto rozprave by som sa rada vyjadrila k otázke jednej tretej krajiny, a síce k Moldavsku. V roku 2007 Európsky parlament rokovalo o readmisnej dohode medzi Moldavskom a Európskou úniou a schválil túto dohodu. Ide tu o readmisiu. E, v tejto dohode sú však veľké nedostatky. Vplyv e, spätného navracania týchto ľudí do Moldavska sa totiž to vôbec nepreveruje, alebo nedostatočne sa preveruje. A rokovania a vykonávacie e, predpisy neboli vôbec transparentné. Počas komunistického režimu 2011 až 2009 zhruba 600 tisíc Moldavcov Eh, vycestovalo do Európskej únie napríklad kvôli porušovaniu ľudských práv. To sa tiež zdôvodňuje aj tým, že na súd, Európskom súdnom eh, práve, súde pre ľudské práva je mnoho prípadov, ktoré sa zaoberajú občanmi tejto krajiny. Je potrebné eh, prijať podporné opatrenia pre rozvoj tejto krajiny. Ja sa nedomnievam, že iniciatíva finančnej pomoci by sa mala za každú cenu podporovať pre Republiku Moldavsko. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Teraz eh, pán Harlem Dezir. Madame le commissaire, chers collègues, de... Vážená pani komisárka, kolegovia, po prvý raz zajtra predostrieme svoje stanovisko k readmisným dohodám. Myslím si, že tento parlament nemôže to brať na ľahkú váhu, keď ide o bezpečnosť osôb. Pakistan je štátom, ktorý nepodpísal ani neratifikoval Ženevskú konvenciu o utečencoch ani nič podobné. To sa týka všetkých v Pakistane aj osoby, ktoré utekajú pred vojnou a nie sú štátnymi príslušníkmi žiadneho štátu, najmä Afgánci. Je možné, že ľudia prechádzajú tranzitne nejakým štátom a v tom období nemajú žiadne záruky. Myslím si, že je legitímne žiadať, aby tento parlament žiadal ako súčasť predchádzajúcich dohôd s Pakistanom, aby dodržiaval ženevskú dohodu, ktorú by mal podpísať predtým, než sa parlament stane súčasťou európskych partnerov Pakistanu pre akékoľvek budúce dohody. Nemyslím si, že by sme mali zajtra dať priaznivé odporúčanie. Teraz bude hovoriť pani komisárka Malstrom, ktorá zosumarizuje rozpravu a odpovie na položené otázky. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ctení poslanci. Veľmi rada by som hovorila o Turecku, Líbii, o Moldavsku, ale už nemáme čas, takže sa iba pridržím základnej rozpravy. Rada sa vrátim inokedy na ďalšie rozpravy. Čo sa týka Pakistanu, niektorí predrečníci spomenuli, a už celé roky hovoríme o readmisných dohodách, každý súhlasí s tým, že je oveľa lepšie mať európsku dohodu s Pakistanom, než niekoľko nie celkom jasných bilaterálnych dohod s európskymi štátmi a Pakistanom. Takáto veľká dohoda môže byť monitorovaná, kontrolovaná, je transparentnejšia, môžeme si ju tu v rozprave prebrať, a môžeme hovoriť lepšie a presadzovať lepšie základné slobody a práva. Takisto môžeme takejto dohode dať lepšiu právnu jasnosť. Rada by som počiarkla to, čo som už povedala v úvode, že aký pre utečencov vyžaduje od členských štátov, aby zaručili medzinárodnú ochranu tých, tým, ktorí nemajú ktorí pochádzajú z iných štátov ako EÚ alebo nie sú štátni príslušníci žiadneho štátu, v závislosti od jednotlivých individuálnych žiadostí o azyl. Existuje smernica. Viete, že v rokovaniach sa budem opierať túto smernicu o azyle. Špecifikuje relatívne kritéria v tomto zmysle a žiadna readmisná dohoda nemôže členský členský štát e, oslobodiť od týchto záväzkov. Vyhlásenie, na ktorom sme sa zhodli o zvýšenej transparentnosti, je naozaj dôležité a komisia sa plne podpisuje pod toto vyhlásenie. A Všetky readmisné dohody sa budú prehodnocovať. Toto revízia, táto revízia prehodnotenie bude základom pre ďalšiu stratégiu príjmania readmisných dohôd, ktoré vždy s vami budem preberať. Teraz niečo k otázke. Neviem, kde mám ten papier, hovorí pani komisárka. Si naozaj treba uvedomiť, čo sa týmto ľuďom deje. Samozrejme, komisia nemá možnosť preskúmať všetky jednotlivé prípady. Členské štáty majú povinnosť sa obratiť na komisiu v sporných prípadoch, ale vo svetle vyhodnocovania revízií, o ktorých som hovorila, je treba sprehlbiť spoluprácu s členskými štátmi, mimovládkami a ľuď, ľuďmi, ktorí pracujú v teréne, aby sme týmto ľuďom dokázali účinnejšie pomôcť. Spomínané vyhodnotenie je mimoriadne dôležité, pretože zadefinuje budúcnosť readmisných politik ako takých, ale to by nám nemalo zabraniť, aby sme eh, prestali napredovať v predmetnej dohode. Je veľmi dohodné predmetnú dohodu o migračnej politike uzavrieť, aby sa vykonávala náležite a to čím skôr. Ja by som naozaj zajtra na vašom mieste hlasovala pre readmisnú dohodu. Ďakujeme, pani komisárka, hovorí predsedajúci a napokon náš spravodajca, pán Sogol Taba. Má slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, dúfam, že nebudete príliš prísni, pretože v mojom prvom príspevku som dostal iba, e, som hovoril iba 4 minúty a 20 sekúnd a nie, nevyužil som plný rečnícky čas. E, teda dúfam, že mi teraz dáte väčšiu možnosť Hovorili sme o Pakistane, hovorili sme o záplavách, došlo tu k porušeniam ľudských práv, nielen v Pakistane, ale aj v mnohých iných krajinách na svete. A toto všetko nás naplňa strachom a obavami. A máme tiež e, isté obavy, že dokonca aj v krajinách, ktoré sú signatármi Ženevskej dohody, že aj tam sa porušujú ľudské práva. A keď počúvam, že kolegovia vystúpili a hovoria proti porušovaniu ľudských práv, aj keď v ich vlastných štátoch sa porušujú práva menšín, tak sa mi to nepáči. Musím zopakovať to, čo tu už zaznelo v diskusii. Otázka ľudských práv je e, veľmi dôležitá, ale v tejto dohode nejde v prvom rade o otázky ľudských práv. Ide tu totiž v prvom rade o to, že európsky občania chcú bezpečnosť a chcú mať záruky tejto bezpečnosti. Ja by som chcel dosiahnuť jednu vec. V Spojených štátoch eh, dvaja študenti arabského pôvodu boli zatknutí a britský súd zaujal stanovisko, že ak títo dvaja študenti e, sa majú vydať späť e, do ich krajiny pôvodu, že by to ohrozilo ich život a preto e, prijali záver, dospeli k záveru, že môžu ostať vo Veľkej Británii. Ak teda hovoríme o spätnom navracaní takýchto ľudí, môžeme tak tiež požadovať, aby nedochádzalo k porušovaniu ľudských práv v týchto krajinách, ale to by malo platiť aj pre naše vlastné štáty aby ani tam sa neporušovali žiadne ľudské práva. Pakistán má pred sebou ešte veľmi dlhú cestu eh, v súvislosti s ľudskými právami a nemali by sme zabúdať eh, aj na to, že Pakistán má ministerstvo pre ľudské práva a v tomto roku Pakistán podpísal, ratifikoval dve medzinárodné dohody o ľudských právach. Jednou z nich je dohovor o občianských právach a slobodách a tiež dohoda e, z roku 84, e, ktorá zakazuje mučenie. A možno jedným z dôvodov, e, prečo Pakistán podpísal tieto dve dohody, je práve súčasná situácia. Ak budete hlasovať zajtra proti, tak to bude znamenať, že dôverujete iba súdom svojich členských štátov. Chcem vás vyzvať k tomu, aby po dlhých rokoch rokovaní s Pakistanom, aby sme dali tejto krajine e, ďalšiu šancu, aby mal Pakistan možnosť robiť ďalšie pokroky a vyvíjať sa pozitívne. Ďakujeme pekne. Spoločná rozprava o tomto bode týmto končí. Hlasovanie prebehne zajtra o 12. hodine. Ďalším bodom na našej